činnosti luxemburského predsedníctva. Za týmto účelom e, vítam e, pána e, Xavia Betela, ministerského predsedu Luxemburska, a vítam aj pána predsedu komisie Junckera. Slovo má pán Betel, nech sa páči. Oh, mesdames, messieurs les députés, euh, Ďakujem, že mám túto príležitosť predstaviť. Bref et lacunaire vám bilanciu luxemburského predsedníctva rady. Viete, že toto predsedníctvo je poznačené veľmi ťažkým a dramatickým kontextom. Únia čelí bezprecedentným výzvám e, spôsobeným e, hospodárskou a finančnou krízou v oblasti ktorých už veci sa zlepšili. E, rastie stabilita na hraniciach a Tie, niektoré ale aspekty sú stále znepokojivé. Dva zvláštne fenomény sa pridali v tomto ťažkom kontexte a síce je to migračná kríza a nárast terorizmu vo svete, ale aj v Európe počas parížských atentátov v minulom roku. V týchto dvoch otázkach bolo predsedníctvo nútené rýchlo konkrétne konať či už ide o migračnú krízu, tu nebudem hovoriť o podrobnostiach, sú tu rozličné opatrenia, ktoré sa týkajú zodpovednosti členských krajín, ako aj solidarity medzi členskými krajinami. Je potrebné dôstojne príjmať utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Tieto opatrenia sa týkajú relokácie eh, utečencov v politike návratu a admisie, teda sú tu rozličné mechanizmy, hotspoty a posilnenie vonkajších hraníc v Únii. Všetky tieto opatrenia boli implementované eh, urgentným eh, spôsobom a je to nevyhnutná súčasť e, e, nástrojov migračnej politiky, ktorá ešte nie je dokončená. Máme tu návrhy, ktoré e, komisia v roku 2015 decembri riešila. Ehm, zdá sa, že na jar začne rovnaký trend, pokiaľ ide o ten um, prísun utečencov. Možno to bude ešte silnejšie. Je tu rovnaká vôľa spoluzákonodarcov uh, znížiť tieto toky, tak ako to už bolo rozhodnuté a reálne implementované. Vieme, že šengenský priestor potrebuje integritu a pravidlá sa musia rešpektovať. Z tohto pohľadu eh, v novembri 2015 sme vyzvali, aby sme šli s merom komunitarizácie eh, eh, spoločných pravidiel, pretože je to potrebné a nemôžeme nechať členské krajiny iniciatívu toho, aby na národnej úrovni implementovali svoje pravidlá bude pravdepodobne potrebné e, dospieť k takémuto riešeniu rýchlo pretože musíme urobiť všetko preto, aby sme podstatne znížili toky utečencov, inak e, verejná mienka sa obratie proti nám. Takisto musíme e, vyriešiť relokáciu a členské krajiny sa musia bezodkladne zúčastniť tohto procesu. Pokrok sa dosiahol v tomto kontexte a musí sa urobiť ešte viac. Každý musí rešpektovať svoje záväzky a zodpovednosť a je to aj otázka solidarity, áno, medzi členskými krajinami. Solidarity, ktorá sa týka politickej oblasti, nie len právnej. Solidarita v histórii únie nie je len solidaritou, ktorá je jednosmerná, je potrebné vedieť dávať a aj príjmať. Táto solidarita musí byť sklbená v členských krajinách, teda e, s partnerskými krajinami Balkánu a s e, Tureckom. Turecko ukazuje cestu, hoci e, v realite, v teréne to nie je celkom dokonalé. Napríklad tu máme Libanon a Jordánsko. V roku 2015 sme boli svedkami dramatickej situácii, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť, ktorá sa zhoršila kvôli terorizmu v Európe a mimo. Nie je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa migrácia spájala s terorizmom. Je potrebné zariadiť aj to, aby toto spájanie nebolo uľahčované. Um, Snažili sme sa implementovať sériu opatrení, e, ktoré boli spojené aj s atentátmi na Charlie Hebdo, e, ale neboli sme dostatočne promptní, aby sme okamžite reagovali, ale musíme aj pochváliť tú skutočnosť, že sme konečne e, schválili potrebné opatrenia. V tomto veľmi ťažkom kontexte boli príjmané opatrenia urýchleným spôsobom a vždy sme mohli počítať hlavne s výborom Júry a s parlamentom e, v tomto smere. Ak chceme, aby Európska únia napredovala, tak je to vďaka podpore Európskeho parlamentu. Chcem využiť túto príležitosť dnes, ktorú mám, aby som vám poďakoval za tú výbornú spoluprácu počas šiestich posledných mesiacoch, za to, že ste rozhodným spôsobom prispeli k napredovaniu v mnohých agendách, ktoré boli kľúčové pre naše predsedníctvo. Spomedzi tých 36, ktoré sa týkali spolurozhodovania, spomeniem hlavne dohodu o rozpočte 2000 2016 e, reformy, e, implementácia európskeho systému e, zberu dát od cestujúcich, posilnenie aspektu prezumcie neviny, dohoda o návrhu na riadenie o referenčných ukazovateľov, ako aj ochrany údajov, luxemburské predsedníctvo zorganizovali prvý politický dialog o podpore právneho štátu v rámci našej únie. Diskusie v poslednom pol roku a hlavne e, udalosti z posledných dní ukazujú, aký dôležitý je tento postup. Tento dialog je len na začiatku, musí sa prehlbiť v nasledujúcich mesiacoch a netýka sa to len vnútorných otázok ehm, kde sme mali e, mimoriadne stretnutia, aby sme čelili kríze, e, napríklad mliekarský sektor, e, oblasť, ktorá sa týka výrobcov bravčového mesa a tak ďalej. Tam ide teda o obchod, dosiahli sme pokrok v rozličných sférach. Máme tu dohodu TTIP, a chcem ďakova- poďakovať pánovi e, predsedovi za to, že sme mali stretnutie so sociálnymi partnermi, že sme mohli diskutovať o týchto veciach. E, mali sme tu 28 e, partnerov, sociálnych partnerov z rozličných členských krajín a snažili sme sa o dohodu, ktorá povedie k tomu, že občania Eh, budú nám aj naďalej dôverovať a že naša práca bude transparentná a potrebné rokovania sa zrealizujú. Ak ministerská konferencia eh, VTO, takisto kolo z Dohy eh, boli zorganizované, tak mohli sme zmodernizovať pracovné postupy, venovali sme sa konkurencie schopnosti, máme tu stabilný regulačný rámec, takisto je tu plán Juncker s cieľom zmobilizovať zvyšovať e, financovanie investícií. Sme schválili v rekordne krátkom čase všeobecný prístup e, v rade. Je to taká prvá priečka smerom k únii trhov a kapitálu, spoločnou trhu a kapitálu je tu smernica o výmene informácií, e, o, o daňových rizikách. Toto je silný signál pre zvyšok sveta, pokiaľ ide o fiskálnu transparentnosť. Rada schválila dôležité závery, ktoré sa týkajú iniciatívy BEPS, OECD, boj proti, um, proti presúvaniu ziskov. Uh, Takisto implementácia skutočného eh, sociálneho riadenia v oblasti hospodárskej a finančnej. Toto boli ciele luxemburského predsedníctva. Pokročili sme v tejto oblasti aj v poslednom čase, hoci ešte veľká práca je pred nami. Pokročili sme v oblasti udržateľného rozvoja v koordinácii európskeho snaženia smerom k agende 2030 ale tiež naša únia prispela úzkou spoluprácou e, v, s našimi francúzskými partnermi, pokiaľ ide o konferenciu COP21, boj proti klimatickým zmenám, e, vytvorenie sociálneho riadenia Európskej únie, energie a podpora k energetickému transferu, ktorý bude udržateľný. Dosiahli sme dôležité výsledky pokiaľ ide o liberalizáciu e, cestných služieb, železnice, smerom k posilneniu e, železničnej infraštruktúry. Takisto je tu digitálny trh, to iniciovala komisia. E, to je nevyhnutná podmienka k dokončeniu jednotného trhu, čo bude znamenať, že sa rozšíri princíp vzájomného uznávania a ja osobne som spokojný uh, Eh, ako minister eh, telekomunikácie no, v mojej krajine. S výsledkom eh, tejto práce je tu návrh smernice, ktorá posilní bezpečnosť informačných sietí. A je smutné konštatovať, že Európska únia pokiaľ ide o vzťahy s Áziou, um, premrhala príležitosť, mnohé talenty odchádzajú pretože máme tu 28 rozličných regulačných rámcov, ktoré nutia týchto mladých odísť. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi radou a parlamentom, táto bola dobrá počas nášho predsedníctva. E, máme tu tiež rozpočtové zmierovanie, ktoré trvalo len 5, 5 dní, to je rekord a myslím si, že parlament, rada a komisia sme vytvorili podmienky pre harmonickejšiu spoluprácu uh, Ehm, medzinárodné dohody, ehm, politickej dohody a dúfame, že všetky dokumenty vstúpia do platnosti už ehm, čoskoro, možno už na jar niektoré z nich. Takisto sme za väčšiu transparentnosť a zmiernenie administratívneho a rozpočtového bremena, pretože toto je na pleciach, alebo teda je to dobré hlavne pre malé a stredné podniky Európsky projekt e, a jeho napredovanie nám leží na srdci. Nezabúdajme na mladú generáciu, ktorému, ktoré chceme pripomenúť mierový projekt, ktorom už dlho pracujeme a ja mám to šťastie, že som Luxemburčan, študoval som vo Francúzsku, bol som na Erasme v Grécku a e, ak by som sa narodil neskôr, tak by som neprišiel na niektoré veci. išiel som z Testalonic do Skopie, eh, bol by som teda videl, že sú zatvorené hranice, boli by tam e, colníci, veci, ktoré dnešní mladí už nepoznajú, nemusia ísť na colnicu, nemusia si vymieňať peniaze. Chcem pripomenúť mladým ľuďom e, dnes, že majú túto šancu žiť vo svete slobody, nepotrebujú pas a je dôležité im to pripomínať každodenne tejto mladej generácii, aby teda eh, nešemrali na európsky projekt a pri, uvedomili si, aké majú výhody. Eh, pokračovanie v európskej integrácii aj eh, vo svetle tejto krízy je potrebné. Určite ešte by som mohol hovoriť viac uh, moja krajina je rada, že druhýkrát predsedala rade a mohla to robiť s vašou podporou, za ktorú vám ďakujem. Ďakujem aj všetkým štátnym zamestnancom, či už sú po vašom boku v komisii alebo v Luxembursku za vykonanú prácu. Oni pracovali e, výborným spôsobom za posledného pol roka a chcem im za to všetkým poďakovať. Ďakujem pekne, pán ministerský predseda. Slovo dávam pánovi predsedovi komisie, pánovi Junckerovi. Vážení poslanci, pán premiér, už keď sme sa videli naposledy, Eh, odtedy doslo, došlo k eh, vážnym útokom v Istambule a v Džakarte naša demokracia, ktorú predstavuje tento parlament a hodnoty, ktoré podporujú, sú silnejšie ako teroristické hrozby a takéto akty nikdy neovplyvnia postoj eh, na našej strane naďalej budeme pokračovať e, v našej práci, aby sme zachovali naše slobody, náš životný štýl, náš spôsob, ako spolupracovať a teda e, celú oblasť e, humanity, na ktorej nám záleží. Chcel by som ešte raz, pokiaľ ide o luxemburské predsedníctvo, eh, vyjadriť eh, svoju vďaku a pochváliť luxemburské predsedníctvo premiéra a ostatných ministrov, ktorí sprevádzali toto predsedníctvo. Táto práca bola veľmi dobrá. Z to zásadné, teda nejde o objem eh, alebo o kvantitu, ale o kvalitu. Toto platilo aj tentokrát. Táto kvalita bola naozaj e, výborná. V histórii to vždy tak aj bolo v rámci 25-ky luxemburské predsedníctvo e, pracovalo smerom k vytvoreniu e, jednotného trhu. Takisto Ehm, medzivládna konferencia o Únii a ehm, toto bolo spojené s luxemburským predsedníctvom také, taktiež rozširovanie, ktoré umožnilo, aby európske plúca mohli dýchať spoločne. A tu sa ukázalo, že luxemburské predsedníctvo dôstojne môže sa zhostiť svojich úloh ehm, Podmienky tohto predsedníctva boli osobitne ťažké, ale luxemburské predsedníctvo uspelo v oblasti migrácie tým, že tu bol konštruktívny dialog medzi 28 e, národnými zástupcami, ktoré majú veľmi často diametrálne odlišné názory a mm, ukončili sme kľúčové dokumenty, ktoré už dlho boli na mŕtvom bode, či už ide o záznamy o leteckých cestujúcich alebo uh, Eh, ochranu v rozličných oblastiach. Mohol by som vymenovávať eh, medzivládne dohody, ktoré ste spomenuli, ale sa veľmi často podceňuje ich dôležitosť. Elegancia, s ktorou luxemburská eh, vláda viedla konferenciu o klimatických zmenách, toto všetko, všetky tieto výkony, ktoré sa nespomínajú, ale zostávajú e, prítomné v práci EÚ. Takisto dohoda o utečencoch e, veľmi e, často to bolo spojené s podporou parlamentu a preto sme dokázali veľmi rýchlo dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o relokáciu a reinštalovanie utečencov ešte stále to ale nie je eh, celkom implementované do reality vo všetkých aspektoch. Ďalšie body. Implementácia hotspotov, lepšia koordinácia medzi členskými krajinami a partnerskými krajinami na Balkáne. Takisto spolupráca s Tureckom a vďaka predsedníctvu sme vytvorili e, lepšiu spoluprácu, ktorá je nevyhnutná a užitočná e, smerom k našim africkým partnerom. Dnes, dámy a páni, máme nové nástroje, aby sme mohli čeliť efektívnejšie naliehavým situáciám v migračnej oblasti. Je ešte potrebné vytvoriť nové e, nástroje, e, ktoré e, budú fungovať v súvislosti s vonkajšími hranicami, e, kde, ktoré je potrebné e, e, zachovať. Toto je dlhodobá práca, je to beh na dlhé trate, ale my budeme pokračovať e, v práci, ktorú luxemburské predsedníctvo takýmto dobrým spôsobom začalo hotspoty, relokalizácia, dohoda o ochrane vonkajších hraníc. Všetky tieto prvky idú ruka v ruke, e, ne, sú oddeliteľné. Všetky tieto opatrenia nám umožnia znížiť migračné toky, a takto odstrániť riziko, ktoré je na pleciach šengenského priestoru, pretože šengenský priestor čelí veľmi vážnym rizikám, riziku prežitia. Dnes eh, zavádzame kontroly na hraniciach. A zajtra zistíme, že ekonomické náklady sú značné a potom si položíme otázku, Prečo máme jednotnú menu, ak nemáme slobodu pohybu? A teda v tým súvisí aj jednotný trh Európskej únie, ktoré je určitým spôsobom ohrozený. Mohli by sme e, iným spôsobom pracovať. Napriek všetkým týmto problémom luxemburské Predsedníctvo bravúrne zvládlo svoje e, úlohy, aj preto, že nikdy nestratilo e, z e, zretela to, čo je najdôležitejšie. Podarilo sa jej preťať gordický úzol. Za pomoci mnohých, za pomoci mnohých rúk a pomoci mnohých mozgov uchovávanie údajov o cestujúcich, e, nová, e, nové nariadenie o ochrane údajov. To je veľmi e, pekný luxemburský úspech pani Redingová v 2012. Toto nariadenie navrhla komisia, ho zakomponovala do svojho programu a luxemburská vláda z nej urobila skutočné e, e, nariadenie, uviedla ho do života. Je to naozaj e, z časti dielo Luxemburgu, za čo ďakujem pánovi ministerskému predsedovi. Kom- komplexne možno povedať, že toto predsedníctvo rady je e, veľkým úspechom. E, nebolo treba robiť e, žiadne škrty. Všetci, ktorí sa na ňom spolu podielali, môžu byť hrdí na to, čo dosiahli. Urobili ste to naozaj veľmi dobre. Ďakujem pekne, pán predseda komisie, pani Redingová za EPP. Vážený pán predseda, milí kolegovia, malá, malé krajiny sú dobré, dobrým spôsobom predsedať rade a Luxembursko to znovu dokázalo má e, bohatú inštitucionálnu s, e, historickú skúsenosť. E, samozrejme, charakter predsedníctiev sa od Lisabonskej zmluvy, ktorá e, nahradila rotujúce predsedníctva e, rady. E, toto sa zmenilo a m, takisto je to aj predsedníctvo e, Rady pre zahraničné e, otázky. Um, je potrebné rokovať trpezlivo článok po článku, ale solidná práca luxemburskej e, štátnej sféry e, napredovala v desiatkách e, oblastí reforma Európskeho súdneho dvora, medzištitucionálna dohoda, železničný balíček, ochrana údajov PNR a tak ďalej. Táto práca bola e, výborne zorganizovaná a vykonaná so znalosťami, zaangažovanosťou, záujme Európy a luxemburská štátna sféra a tí, ktorí v nej pracovali, boli mnohí a treba im poďakovať vláda e, riadila tieto dokumenty. Minister zahraničných vecí že na sebom bol e, veľmi angažovaný a táto práca je aj ocenená, tak ako aj práca e, ďalších ministrov, ktorí boli k dispozícii Európskeho parlamentu, COP21 tu luxemburské predsedníctvu. Treba poďakovať za výbornú spoluprácu s Francúzskom, preto aby Európa hovorila jedným hlasom. Veľká vďaka vám všetkým. Zvyšok boli krízy bezprecedenčné a nekonečné. V Grécku sa to ukázalo. Grécko bolo zahltené e, utečencami, takisto tu sme mali teroristov, nárast národného populizmu, nacionalizmu, egoizmu ehm, a nedostatok zodpovednosti smerom k našej spoločnej budúcnosti. Voči týmto vážnym problémom Luxembursko nemôže veľa urobiť. E, tieto krízy pretrvávajú 2016 e, bude, rok 2016 bude poznamenaný zmerom, smerov, zmenou smerovania. Hovorí sa o koherentnosti, rešpektu, rešpekte, solidarite, o Európe, ktorá napreduje a práve e, smerom, e, týmto smerom chceme pokračovať. Ďakujem a teraz má slovo pani Delvo zo socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda, pán premiér, pán predseda, milí kolegovia, ako luxemburčanka, ako socialistka, ktorá má teda kolegov vo vláde, samozrejme budem hovoriť o luxemburskom predsedníctve, ako europoslankyňa by som chcela poďakovať luxemburskému predsedníctvu za 6 posledných mesiacov. Európska únia bola a stále je konfrontovaná obrovským výzvam. Bolo potrebné reagovať na krízy, ktoré ohrozujú európske hodnoty, súdržnosť únie. Bolo to vykonané s, od, s, s odsťou zo strany luxemburského predsedníctva a, a Nikola Schmidt, e, ktorý tu trávil všetok svoj čas táto práca bola dobrá, ale čo predovšetkým oceňujem je práca v tých menej dôležitých eh, dokumentoch. Nebudem ich vymenovávať všetky, ale tieto eh, dokumenty um, tu máme už veľmi dlho a spolupráca medzi radou a parlamentom bola naozaj eh, príkladná. Určite to spojené s angažovanosťou luxemburskej vlády, ale možno aj o to viac tu bola zaangažovanosť luxemburskej štátnej sféry. Oni tu pracovali e, a chcem im za to poďakovať osobitným spôsobom. Chcem vyjadriť želanie, aby ďalšie predsedníctva boli rovnako disponibilné a preukázali rovnakú zaangažovanosť a, es- a duch solidarity v záujme Európskej únii, ktorá to veľmi potrebuje. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Delvo. Slovo má za EKR pani poslankyňa Stevens. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Luxembursko Otázku bezpečnosti e, si stanovilo za veľkú prioritu a dosiahlo aj dobré výsledky. Um, bola dohodnutá zhoda, pokiaľ ide o PNR, to znamená, spravodajské služby um, majú možnosť využívať údaje o cestujúcich. V Europole má byť uh, vytvorená zložka bojujúca proti teroristom, uh, kde ide najmä o vyhľadávanie džihadistov aj prostredníctvom internetu. Pokiaľ ide o ochranu údajov občanov, tá zostane zachovaná. E, konečné výsledky ale nie sú až také e, dobré. Napríklad jediným citeľným e, výsledkom je dohoda o prerozdeľovaní utečencov v Európskej únii, ale aj tá je podkopávaná rozhodnutím niektorých krajín nerešpektovať toto rozhodnutie. Európa nedokáže európske vonkajšie hranice dobre dobre strážiť a tým pádom je e, migračná kríza ešte komplikovanejšia. E, preto e, je potrebné zaviesť systematickú politiku push-back. Musíme sa postarať o zastavenie prílevu utečencov aj tak, že budeme prevádzačské lode posielať späť. Nesmieme v Európe dopustiť, aby dostali azylové eh, právo ľudia, ktorí na to nie sú oprávnení. Európa nevie vyriešiť všetky problémy, preto eh, sa E, e, musíme dohodnúť na nejakých maximálnych počtoch uchádzačov o azyl a len tí, ktorí sú e, naozaj ohrození, smú prísť do Európy. A musíme sa postarať o to, aby sme zamedzili aktivitám prevádzačov. Sme trochu sklamaní z toho, že ste nepovedali nič k berickej otázke ohľadne reforiem Európskej únie, pretože to je predsa tiež niečo, čo je dôležité pre Európu. Ďakujem pani eh, Stevens eh, za eh, liberálov, pán kolega Görens. Vážený pán predseda, predseda rady, ehm, keď ste predstavili priority vášho predsedníctva, tie boli početné. Mnohí, hovoria, mnohí hovorili, že tých 6 mesiacov luxemburského predsedníctva bude poznačené vážnymi vnútornými a vonkajšími problémami. Počas vášho predsedníctva konštatujeme, že existujúca kríza z júla sa stala existenčnou pre Európsku úniu. Existenčnou aj zostáva, pretože členské krajiny nie sú pripravené dotovať Európsku úniu, alebo teda poskytnúť jej dostatočné nástroje. E, je ukludňujúce vidieť, ako vaše predsedníctvo uspelo e, a čelilo vážnym výzvam. Napríklad rozpočet 2016 bol schválený jednohlasne v rekordne krátkom čase. Nezabudeme tiež na snahu, ktorá bola úspešná v oblastiach vnútorných e, záležitostí a v oblasti spravodlivosti. E, dokumenty v boji proti klimatickým zmenám pokročili a to isté sa týka aj polnospodárskej sociálnej oblasti. Vaša hlavná zásluha bola ale v tom, že ste ukázali, že je možné posunúť línie. A napriek e, snahe a pokroku niektoré členské krajiny stále tento proces brzdia, keď treba čeliť vážnym výzvam a preukázať solidaritu. E, členské krajiny musia sa ujať svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o príjmanie utečencov. Hábime sa, že vidíme členské krajiny spochybňovať e, dôležité výdobytky, ako napríklad Schengen. Nevieme, ako e, kvalifikovať e, postoj niektorých v ich návrhoch na riešenie utečeneckej krízy a žiadosti o azyl. Um, príjmanie e, týchto utečencov je problematické. Skutočná kríza v roku 2016 je krízou solidarity. Neschopnosť e, spojiť e, snaženie 28 partnerov sa tu jasne preukazuje. Je tu potrebná európska angažovanosť smerom k, z- k zomknutejšej a solidárnejšej únii. Počítame s vami, s vašimi talentami, e, s kompetenciou vašich spolupracovníkov, e, so skúsenosťami e, členských krajín, ktoré tu zastupujete, aby Európa prekonala e, túto krízu, aby bola federalistickejšia. E, neschopnosť preklenúť tieto nedostatky je paralizujúca a Musíme prekonať tento nacionalizmus. Náš starý kontinent si zaslúži niečo lepšie. Zaslúži si Európsku úniu, ktorá bude slobodná, silná, solidárna a efektívna. Ak je to pre niektorých sen, tak chcem povedať, že tento sen sa dá zrealizovať jedine tým, že sa urobí veľký, krok, veľký skok smerom vpred. Ďakujem pekne, e, pán kolega Papa Dimulis za zjednotenú ľavicu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Petel, pán Juncker. Je mi ľúto, ale ani ja, ani naša politická skupina skupina. Nezdieľame optimizmus a gratulácie, ktoré vám tu boli vyslovené. Luxemburské predsedníctvo sa snažilo, ale keď sa pozrieme na výsledky, no už ide o výsledky, ktoré dosiahla rada pôsobili ste 6 mesiacov, ale e, údaje a fakty skôr vzbudzujú obavy a proti tomu sa treba postaviť. V decembri ste rozhodli, že 160 tisíc utečencov bude prerozdelených na celú Európu. Ako vyzerá bilancia? Niekoľko stoviek ľudí e, len bolo presídlených. E, toto rozhodnutie nebolo zrealizované ani z 1%. Grécko ste e, ponechali samé odkázané samé na seba. Rámcovú dohodu ste podpísali, ale pán Timmermans sám povedal, že sa veľa nezmenilo, pokiaľ ide o prúdy utečencov členské štáty síce chcú finančné prostriedky, ale e, nerealizujú rozhodnutia, ktoré boli e, prijaté. E, takže je tu národný egoizmus, xenofóbia. Mnohí hovoria, že potrebujeme menej Schengenu, žiadny Schengen, ale zrušenie Schengen to znamená zánik eurozóny. To bude veľmi drahá záležitosť, bude to zle aj pre ekonomiku, nielen pre migrantov. Bude to spojené s chudobou, s nezamestnanosťou. Takže teraz nie je čas e, gratulovať si, ale e, je čas začať e, so skutočne rozsiahlými iniciatívami na vyriešenie dvoch veľkých problémov. Treba riešiť raz, treba riešiť utečeneckú otázku. Ďakujem e, kolega Butikofer za zelených. Vážený pán predseda, e, pán ministerský predseda Petel, vaše predsedníctvo e, pozostávalo z aktivít ako každé iné z plánov a z udalostí. Za realizovanie plánov nie ste zodpovední sám a ani za dianie. Možno len porovnávať to, čo ste si predsa vzali a to, čo ste skutočne uskutočnili. A myslím si, že e, Mm, existuje viacero bodov, v ktorých ste neboli veľmi úspešní, napríklad nová nevyhnutná bilancia medzi európskou obchodnou politikou a priemyselnou politikou, alebo e, e, mm, zákon o drobných malých podnikoch, e, alebo európsky semester. Avšak pre mňa, keď to spočítam, platia pozitívne aktivity predsedníctva. Dve z nich by som chcel vyzdvihnúť. Základné nariadenie o ochrane údajov údajov a príspevok vášho predsedníctva, váš osobný a tiež vašej pani ministerky Duisburg k výsledkom Parížskej klimatickej konferencie. Za to vám ďakujem za vaše predsedníctvo. Zároveň a tu sa snažím o komplexný pohľad, zažívame v Európe akúsi novú normalitu táto sa e, vyznačuje e, veľkými e, výzvami a krízami, ktoré sa navzájom prelínajú a tento stav sa tak rýchlo nezmení. Na túto novú normalitu sa musíme prispôsobiť, kde bude oveľa viac prekážok, než sme zvyknutí. A to vedie u občanov k strachu pred stratami, pred bezpečnosť, strachu o bezpečnosť, k strachu o stabilite. A ak nechceme, aby vzrast nastal strach v tejto situácii. Potom sa musíme postarať o úspešnú e, politiku, politiku nádeje, ale to nie je len retorická e, výzva. Aj keď hovoríme veľmi často o nádejach a zmenách, to stále ešte neznamená, že tak aj konáme a že urobíme všetko to, čo potrebujú naši obyvateľi, ale od toho bude závisieť e, všetko, či sa nám podarí tieto veci, o ktorých hovoríme, aj zrealizovať. A dôležité je počúvať našich občanov občanov. To je ústredná zásada. A to znamená, že musíme počúvať občanov aj tam, e, kde nehovoria to, čo by sme si želali. A keď hneď hovoria, že TTIP je e, šancou, e, to neznamená počúvať, že ľudia chcú stále viac kritizovať a hovoria, takto to teda nejde. Počúvať občanov znamená skutočne si uvedomiť, uvedomovať, čo hovoria. Dôležitá tiež solidarita nie tam, kde my niečo od niekoho požadujeme, ale aj kde iní požadujú od nás. Solidaritu očakávať od Polska pri utečencoch znamená tiež poskytnúť solidaritu Polsku, napríklad v problematike Nord Streamu. A po tretie, e, hovorilo sa tu, že nesmieme sa utiekať e, do národnej ulity. V tejto novej situácii je dôležitá rovnováha medzi národnou úrovňou, medzi úniou e, štátov. A mm, to je vlastne základ rozpravy o Brexite. Je jedna vec jasná. Je tu európska stratégia a proti nej národná stratégia. Doteraz možnosť európskeho riešenia, e, doteraz túto možnosť zastávala len nemecká pozícia. Ak by Nemecko sa rozhodlo ísť národnou cestou v tejto otázke, potom by to pre Európu bolo katastrofou. Ďakujem za FTD, e, pán Vali. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dnes zažívame obrovský európsky e, paradox s luxemburským predsedníctvom, e, ktoré hovorí, že dosiahlo veľké e, veci v oblasti fiskálnej transparencie alebo v iných, napríklad spomínajú tax rulings. Prečo nepovieme, že tá dohoda z oktobra je veľmi obmedzená? a mnoho e, s tým súvisí aj s prácou odvedenou v parlamente. A e, podobne je to aj s nelegálnymi e, štátnymi pomocami zo strany Luxemburska. napríklad v prípade FIA a pritom Luxembursko poškodilo iné členské štáty ako Taliansko a ostatné. Luxembursko malo byť teraz skôr kritizované. Luxembursko malo ukázať svoju e, pravú e, tvár. Môžete nám rozprávať aké, e, rozprávky, aké len chcete, ale realita je takáto. Prosperovali ste na úkor vašich európskych partnerov, ktorých ste privádzali o miliardy daní, ktoré im prináležali. Eh, je tu prítomný aj eh, predseda eh, Jurke, Juncker, ktorého očakávame s otvorenou náručou v našom výbore TAX, ktorý by nám tiež mal objasniť podobné prípady. Takže je treba naozaj konečne objasniť jeden veľký rozpor, inak nebudete nikdy dôveryhodní. Ďakujem, slovo má pani Le Pen. Vážený pán eh, premiér, vážení poslanci, toto luxemburské predsedníctvo začalo eh, poznamenané LuxLeaksom, eh, daňové úniky organizované v Luxemburgu z prospech nadnárodných spoločností a na úkor ostatných členských krajín. Nielen tu bol tento škandál, pretože europoslanci sa rozhodli, že zamietnú akékoľvek prešetrovanie ticho, Eh, členské krajiny eh, jednoducho nemôžu eh, riadiť svoju fiskálnu oblasť, musia platiť väčšie dane, kompenzovať takto daňové ráje a je smutné, že nemôžeme nič urobiť. Toto predsedníctvo sa končí, keď migračné toky sú dramatické, ten rozmer narastá počtom, ktorý je, počtom ľudí, ktoré sú ktorí sú na ceste do Európy. 200 e, nemeckých žien e, čelilo sexuálnym útokom. E, Táto, toto sexuálne predátorstvo, tomu musíme čeliť, brániť slobodu, aby žien, ktoré sa presúvajú E, medzi jednotlivými mestami, e, pretože inak narastie konflikt našej spoločnosti. Toto bláznostvo treba zastaviť, táto dráma a konflikty. E, bolo ich príliš veľa. Islamistické útoky sa opakovali bez prestania. Kontrola na národných hraniciach je nevyhnutná preto, aby bezpečnosť našich spoluobčanov bola zaistená. Je tu potrebná hĺbšia zmena. Musíme znovu vybudovať e, národy. E, e, multikultúrnosť rozdeluje. Musíme ponúknuť občanom <clears throat> spoločnú budúcnosť a čím skôr sa tak stane, tým lepšie. Slovo, slovo má pán Balco za nezaradených. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemožno očakávať od jednotlivých predsedníctiev, že sa vyriešia všetky problémy, ale očakávať možno eh, to, že v tých najdôležitejších otázkach sa eh, začne uberať správnym smerom. Pokiaľ ide o úniu pre občanov. Zámerom bolo do centra pozornosti dať občana. Potrebujeme Európu, ktorá sa priblíži občanom, e, ktorá splní ich očakávania. Toto splnené nebolo. Migračná kríza ukázala, že táto politická elita je námile vzdialená od vôle obyvateľstva. Medzi prioritami bola aj otázka migrácie. E, chceli sa e, ste to riešiť prostredníctvom prostredníctvom kvót. neriešiť problém, zastaviť inváziu, ale nájsť eh, nejaké riešenie, pravidlo pre rozdelenia je to veľká e, výzva. E, prišlo do Európy 1,5 milióna migrantov. To Európu ohrozuje, ohrozuje jej identitu a bezpečnosť občanov. Jediným pozitívnym krokom bolo, že sa nadviazal kontakt s Tureckom. E, chceli ste zabrániť veľkému prílevu utečencov, ale tiež sa to nepodarilo. Ďalšou stroskotanou oblasťou sú vzťahy s Ruskom, sankcie voči Rusku boli zavedené, ale nepodarilo sa dosiahnuť, aby Putin eh, bol oslabený. A zároveň sme sledovali eh, veľké škody s týmto spojené, eh, pokiaľ ide o naše firmy. Za EPP poslanec Kelam. Luxembursko sa ujalo predsedníctvo v čase najväčšej krízy, ktorej Európa čelila, avšak Ehm, nespanikárilo. Namiesto toho Luxembursko ehm, ponúklo ehm, elegantné vodcovstvo, pokračovalo v práci ďalších eh, predsedníctiev, takisto v junkerovskej tradícii je potrebné potrebná väčšia zaangažovanosť zo strany členských krajín. Estonsko, ktoré sa ujme predsedníctvo o dva roky, sa chce naučiť e, a poučiť z luxemburskej skúsenosti. Tri postrehy. Poprvé, pokiaľ ide o cyber security alebo kybernetickú bezpečnosť, tak tu boli dosiahnuté mnohé úspechy v oblasti aj smernice, politika o ochrane dát a s tým spojený balíček. Toto je taká chrbtica pre cyberbezpečnosť a integráciu digitálnej Európy. Po druhé, ja som spokojný eh, s tým, že počas luxemburského predsedníctva boli prijané sankcie proti agresivite, agresívnemu konaniu Ruska napriek tomu, čo sa deje v súvislosti s ISISom v Sýrii. Toto je kľúčové pre dôveryhodnosť EÚ, aby sa tieto e, sankcie, kým sa mínske dohody plne neimplementujú. Po tretie je veľmi dobré, že Rada podporila zjednodušenie európskych štruktúr investičných fondov, aby sa Eh, uľahčila práca a život malých a stredných podnikov. Eh, boli tu tiež snahy o zjednodušenie spoločnej polnospodárskej eh, politiky a s tým spojených pravidel, avšak ďalšie predsedníctvo bude aj naďalej čeliť týmto výzvam a je pravdou, že tu nemáme spoločnú polnospodárskú politiku v právom zmysle slova. Namiesto toho máme 28 rozličných národných poľnohospodárskych politík. Spoločný menovateľ Ehm, je, že chceme všetci peniaze z európskeho zdroja. A CHP teda naďalej zdrojom, spoločná politika je naďalej uh, zdrojom týchto problémov. Ale aj tak chceme Luxembursku poďakovať. Ďakujem, pán Kelam. Slovo za uh, skupinu SND má slovo pán Sand v druhej polovici roku 2015. Uh, Luxemburské e, predsedníctvo vynaložilo veľké e, úsilie, e, pokiaľ ide o snahu čeliť krize utečencov, ale nemala, nemala únia v rukách situáciu, ale boli to udalosti ekonomické a sociálne reality v minulosti prevažovali a ukázalo sa, že občania Európy si to e, všimli. E, hasila sa iba situácia, nebol čas na strategický strategické uvažovanie, ale e, toto práve je veľmi potrebné. Je potrebné prehodnotiť naozaj postupy v európskom projekte. E, treba vytvoriť, e, budovať politickú koherentnosť, e, politiku migrácie, treba sa zaoberať dôsledkami globalizácie, zmesov súkromného a verejného hospodárstva. Ďakujem pekne za skupinu EKR, má slovo pán Kirkhope. Ďakujem pekne. Eh, chcel by som poďakovať Luxemburskému predsedníctvu za eh, jeho eh, úsilie dosiahnuť dohodu v oblasti PNR. To bola jedna z najdôležitejších tém, ktorými sa v tomto zložitom období zaoberal parlament. Ja vás žiadam o vašu podporu v tejto oblasti. Už tu nemôže dochádzať k ďalšiemu omeškávaniu, pretože členské štáty by mali čo najrychlejšie začať implementovať túto dohodu. Ide tu naozaj o životy E, hovorím e, e, k vám ako spravodajca pre tému v oblasti permanentného systému prerozdeľovania. Takéto riešenia sú vždy komplexné, sú plodom kompromisu, je potrebné ale implementovať už rozhodnutia, ktoré máme je dôležité implementovať existujúce pravidlá e, až potom sa zaoberať e, vytváraním ďalších. Ja dúfam, že na to sa budete sústredovať v nasledujúcich mesiacoch na implementáciu. Ďakujem e, za skupinu GUE. Má slovo pán Čontis. Ďakujem. Pán predseda, pán predseda komisie, premiér Luxemburska. Vaše predsedníctvo bolo dôležité pre e, e, Grékov aj pre tých, ktorí veria v e, princíp demokracie. Obávame sa, že tu došlo k puču na Grécko. Grécké banky boli nelegálne zatvorené počas vášho predsedníctva a vôľa e, e, gréckého ľudu nebola vôbec rešpektovaná. E, v referende sa dve tretiny vyjadrili proti programu memoranda, ale to sa ignorovalo. Počas vášho predsedníctva nám bol vnúčený úplne iný program. Zmenil sa, zmenil sa hospodárske základ našej krajine, došlo k veľkým hospodárskym problémom v Grécku E, každá forma ľudskosti sa e, stratila v tom prístupe voči e, Grécku, v vašej politike. Migranti ešte stále prichádzajú o životy v našich moriach aby nič nerobíte. Takže naozaj vaše predsedníctvo bolo pre nás sklamaním. Európska únia sa nemôže opierať o hodnoty ako ľudskosť e, e, solidarita, budúcnosť e, národov nie je v Európskej únii totožná s tým, čo tu máme teraz. Ďakujem. Slovo má teraz za e, e, skupinu ENF pani Picoto. Ďakujem, pán predseda. Dnes diskutujeme o výsledkoch luxemburského predsedníctva. Ja by som ich zhodnotila krátko, e, takže to bola naozaj katastrofa. Kolín, Grécko, migrácia. Toto všetko sa dialo a Európska únia nerobila nič. Eh, vidíme to veľmi dobre aj na území členského štátu, z ktorého pochádzam. Tak eh, aj eh, Junckerová komisia je zapletená do škandálov, ako napríklad financovanie, neodvádzanie daní tam, kde by sa mali odvádzať a podobne. Takže snažte sa akurát e, schovávať to e, zlé, čo ste urobili a my už nechceme mať takúto Európu. Nechceme mať Európu nadnárodných spoločností, Európu, ktorá nič nerobí. Ja hovorím nie e, voči Európskej únie, ktorá naplňa vrecka tých, ktorých už dobre poznáme a ktorá nerešpektuje európskych občanov. Za skupinu SNT má slovo teraz pán Mamikins. Ďakujem, pán predseda, vaša excelencie, vážení kolegovia. Nikdy nie je ľahké byť eh, malou krajinou, eh, ktorá eh, v minulosti bola často hračkou vplyvnejších susedov. Napriek tomu Luxembursko prekonalo túto prekážku a stalo sa veľkým dôležitým aktérom v procese európskej integrácie. Ehm, predchádzajúci pol rok bol určite zložitým. Zhoršovala sa ehm, migračná kríza, boli tam teroristické útoky a išlo o ehm, posilňovanie externých e, hraníc, boj proti radikalizácii. Ja dúfam, že e, v tejto súvislosti dôjde aj k e, čoskoro k dlhodobým riešeniam a dlhodobým výsledkom aj e, to, čo ste dosiahli v oblasti spravodlivosti, patrí k tým pozitívnym výsledkom. Ja e, iba ľutujem, že moja krajina, Lotyšsko, nebolo ochotné e, sa počas svojho predsedníctva nepostaralo o tak dlhodobé výsledky, aké bude mať pôsobenie luxemburského predsedníctva. Ďakujem slovo má teraz pán Anemans za skupinu NF. Ďakujem. Toto predsedníctvo skončilo tak ako ostatné e, s blahoželaniami, s gratuláciami, poklepkávame sa po e, pleciach, gratulujeme si za vynikajúcu prácu, ale je to tak, že e, všetko jednoducho beží ďalej, stále viac Európskej únie požadujete, žiaľ Bohu, aj sa vám to naozaj podarilo. Prijali ste určité eh, kroky eh, smerom eh, k viac Európe, prijali ste kroky súvisiace so škandálom LuxLeaks, urobili ste niečo pre spoločnú ochranu hraníc. Takže eurokrati tu v plene a eurofanatici môžu byť predsa len spokojní, ale E, ale aj tak vás budú ešte kritizovať za to, že e, ste brzdili e, predsa len Európu. Ďakujem, slovo má pani Bresu za skupinu SND. Ďakujem, pán predseda pán predseda komisie Juncker, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcela poďakovať ako ostatní kolegovia predo mnou Luxemburskom predsedníctvu za jeho spoluprácu s parlamentom, ale obzvlášť e, za e, tú pozornosť, ktorú ste venovali základným témam, e, ktoré, od ktorých bude v budúcnosť Európskej únie. Dnes sme už počuli viackrát, že je dôležité, aby Európa mala lídrov, odvahu, e, víziu a e, uvedomovanie si našho spoločného osudu a vy ste práve toto preukázali. Zároveň by som chcela zdôrazniť e, tú prácu, ktorú ste vykonali e, na sociálnej dimenzii, teda napríklad zahrnutie sociálnych dimenzií do Európskej hospodárskej a menovej menov únie. Tento cieľ ste ešte úplne nedosiahli, ale prijali sa tie dôležité kroky na tejto ceste a ja verím, že to dôjde k ďalšiemu pokroku. A e, potom je tu e, otázka riešenia migračnej krízy. Treba, aby všetky členské štáty sa zasadili za spoločné riešenia v tejto sfére. Ja dúfam, že nasledujúce predsedníctvo e, sa bude sústrediť na implementáciu rozhodnutí, ktoré už zazneli. A pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú a obrannú e, politiku, tu potrebujeme viac Európy a nie menej, ako to žiadajú niektorí kolegovia. E Ďakujem teraz za skupinu EKR. Má slovo pán Čarnecký. Äh, takže prejdeme k äh, postupu äh, catch the eye. Slovo má teraz pán poslanec Schwab. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som luxemburské predsedníctvo pozitívne ohodnotiť z troch, z troch bodov. Vám, pán minister, pán premiér, by som sa chcel poďakovať a zagratulovať vám, že ste bravúrne v tradícii malej krajiny v Európskej únii zvládli rozhodli e, dosiahnuť kompromis pre európsku e, e, stratégiu informačných systémov. Kompromis, ktorý nebol samozrejmosťou, pretože sme spoločne Rada a parlament podstatne vylepšili návrh. Vtedy pán predseda ešte sa nevolal Jean-Claude Juncker. Podarilo sa nám dopracovať k riešeniu, ktoré vylepšuje situáciu v čase dnešných digitálnych štruktúr. Za to vám sa srdečne ďakujem. Už tu bola e, spomenutá téma daňovej politiky. Mm, áno, luxemburské predsedníctvo sa muselo e, potýkať aj s touto problematikou a e, musíme sa pozrieť na to, ako sa nám podarí zjednotiť príslušnosť jednotlivých členských štátov za svoju daňovú politiku so celoeurópskou solidaritou. Všetci tí, ktorí tu teraz kritizovali luxemburské predsedníctvo, by mali byť opozretní, pretože nevedia, či Európska komisia jedného pekného dňa neodhalí aj ich eh, krajinu a eh, eh, daňová nezávislosť nebude považovaná za nesolidárne správanie sa. A ešte jedna pripomienka, pán Petel, veľmi sa teším, že nebolo potrebné, aby po vašej voľbe bol zvolaný osobitný summit s mm, predsedom komisie kolega López Aguilar má slovo. Ďakujem. V tejto diskusii sme hovorili o, o tom, čo dosiahlo luxemburské predsedníctvo, ale nehovorilo sa tu dosť o otázkach, ktoré sú blokované v rade a kde sa nepostupuje. A to nie je len rok, ale viaceré roky, napríklad smernica na ochranu finančných záujmov Európskej únie. E, mám na mysli e, problematiku trestného práva. Žiaľ, e, tu sa luxemburskému predsedníctvu nepodarilo dostať sa e, dopredu. Základnou e, témou je diskusia o DPH. Rada sa domnieva, že sú to členské štáty, ktoré by mali rozhodnúť, ale Európska komisia a parlament si myslia, že to je e, nástroj Európskej unisie. Máme aj rozhodnutie z decembra, Tarik Európskeho súdneho dvora, keď podvody proti záujmom Európskej únie môžu byť trestnoprávne stíhané trestné, musia byť trestnoprávne eh, stíhané a musí to mať dopady na smernicu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a preto požadujeme od predsedníckého tria, teraz začína holandské predsedníctvo, aby táto smernica na ochranu finančných záujmov Európskej únie eh, bola riešená. Ďakujem. Slovo má kolega Marias, pán predseda. Eh, riešenie Mm, utečenskej krízy zo strany luxemburského predsedníctva ukazuje, že tu došlo k zlyhaniu, pretože e, Grécko Iraku tu pripadla najväčšia ťarch. Tisícky utečencov sú na greckých ostrovoch v Egejskom mori. Aj pri rozdelenie 160 tisov. stroskotalo, pán predseda, pán premiér, stroskotalo. Len veľmi málo utečencov do decembra bolo presídlených. Eh, asi 184 do decembra. Ako to vyzerá s Tureckom? Je eh, za nám, že Turecko a turecké orgány predsa podporujú eh, prevádzačov. Nemáme mm, ale žiadne protiopatrenia. Údaje k tomuto existujú. Najnovšie sa viac podporuje aj Frontex a tým pádom sa vytvára niečo, teda systém, ktorý mm, bude môcť zasahovať ale nad e, rámec vôle jednotlivých vlád a tým pádom sa suverénne práva krajín porušia najmä Grécka. a Grécko sa stane akýmsi protektorátom. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Betel, pán Juncker. Obaja ste pôvodom z krajiny, ktorá je silne poznačená komunitárnym duchom a obaja ste boli veľmi um, aktívni v poslednom období, aby Únia pokročila v boji proti terorizmu. Uh, otázka PNR bola jedným z prvkov na tejto ceste, ale v duchu, ktorý vás spája, nemyslíte si, že je potrebné ísť ešte ďalej? Je potrebné, aby tu bola skutočná spolupráca medzi spravodajskými službami a predovšetkým, že uh, ide o to, že ak si spomínam, tak tento dokument, táto agenta bola prioritou po 11. Eh, septembri a teraz sa spomína ako eh, otázka priority vo Francúzsku eh, a bojujeme proti financovaniu terorizmu. Je to veľmi praktický aspekt pre našich občanov toto je e, niečo, čo môže zabrániť e, alebo značne obmedziť terorizmu. Nemyslíte si, alebo teda necháte takéto dedičstvo holandskému predsedníctvu a pán Juncker, ste, čo ste pripravení urobiť preto, aby sme skutočne odstránili e, túto prekážku pre rozvoj nášho e, územia? Slovo má teraz pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemyslel som si, že dostanem slovo, poviem to po anglicky. E, to najlepšie prichádza od tých najmenších. To sa týka zvy, zvyčajne ľudí, e, môžem to hovoriť za seba, ale aj ide aj o malé krajiny, ako napríklad Luxembursko. Je jedno z najmenších a zároveň najzaangažovanejších členských krajín EÚ. Chcem e, vyjadriť kompliment za túto um, prácu za posledný pol rok, za pokrok, ktorý sa dosiahol a zvlášť ide o oblasť, ktorej som bol súčasťou, ochrana dát a trialógy. Musím povedať, že Lara Wegner, ktorá zastupovala radu, eh, bola veľmi dôveryhodnou, kompetentnou, férovou a odhodlanou osobou a podarilo sa nám e, finalizovať e, túto oblasť ochrany dát. Myslím, že všetci sú s tým spokojní a to je dobrý výsledok pre toto nariadenie. E, dokázali sme to a bývalá e, komisárka Redingová, ktorá toto iniciovala v Luxembursku, aj tej chcem poďakovať. Herr Kelly. Herr Funtulis, Sie haben sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte sehr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 pán predseda, ale rád by som povedal nasledovné. Nezaradení v parlamente neboli zvolení nejako inak než iní poslanci v Európskom parlamente. Žiaľ, eh, v rámci procedúry keďždy aj nikdy nedostávame slovo. Náš čas je tak či tak eh, veľmi tesne vymeraný a zistujeme, že vždy eh, rovnakí poslanci dostávajú slovo pri keďždy aj a my nie túto tému musíme nejako vyriešiť. Je mi ľúto, pán kolega, neboli tu prihlášky do diskusie e, od nezaradených v rámci Catch TI a slovo bolo e, za nezaradených pánovi Balcovi e, dané, takže vaša kritika tu nie je na mieste. Slovo má pán kolega Edes. Ďakujem, pán predseda. Nadviažem na túto diskusiu Ali za posledných eh, pár mesiacov a čo sme videli v posledných mesiacoch je eh, intenzívny um, na, na snaha prinútiť Erdogana v Turecku, aby uh, zachoval ľudské práva, právny štát, uh, aby uh, eh, prestala okupácia Cypru a, a aby tu prestali útoky proti jeho vlastným ľuďom. Mám teda na mysli akademickú obec, uh, Kurdov, e, Turecko a tak ďalej. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Myslíte si, a toto sa týka komisie samotnej, myslíte si, že naše politiky, naša politika smerom k Erdoganovi v posledných mesiacoch bola efektívna? Je to založené na princípe Európskej únie a morálky, alebo je založená na niečom inom? Ďakujem pekne. Tým pádom končím kečty aj a teraz e, môžeme dať slovo pánovi Junkerovi v mene komisie. Vážený pán predseda, veľmi veľa otázok e, tu teda nebolo položených eh, na adresu Európskej komisie, takže eh, sa eh, nimi vlastne nemusím veľmi dlho zaoberať, pretože väčšina z nich boli len mm, neprimerané vyjadrenia voči mojej rodnej krajine, takže sa tomu venovať nebudem by som reagovať na dve či tri otázky, ktoré boli e, položené komisii, a hlavne tá, ktorá sa týka e, spolupráce spravodajských služieb. Je to vážny problém. Je to reálna téma a e, musíme ju vyriešiť. E, spravodajské služby sú teda tajné služby sú tak tajné, že nevidíme spôsob, ako spolupracujú už v roku 2001 v e, čase tých udalostí z New Yorku a Washingtonu Európska rada pod vedením Gia Ferhoštáta um, e, dospela k posilnenej spolupráci medzi spravodajskými službami členskými krajinami Aliancie a EÚ. Ale stalo sa nič alebo veľmi málo odvtedy. Následne tu boli objavy, alebo teda nové informácie, ktoré sa objavili v oblasti teda nedostatku spolupráce medzi členskými e, krajinami a policajnými e, zložkami a je jasné, že je tu potrebná dodatočná snaha. Po druhé, boj proti financovaniu terorizmu. Ďalšia otázka. To je otázka, ktorá si zaslúži pozornosť a komisia predstaví svoj plán boja proti financovaniu teroristických skupín vo februári. Ďakujem pekne a slovo má pán uh, premiér Betov. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať všetkým e, poslancom, ktorí sa ujali slova adresovali ho luxemburskom predsedníctvu. Bola tu otázka, ktorá sa týkala vzťahov so Spojeným kráľovstvom. My očakávame záverečný text a znenie. Nie je to e, v kompetencii predsedníctiev, ale pán predseda Tusk musí e, naďalej rokovať s britskou vládou, čiže mm, ja to nebudem ďalej rozvíjať. Pán Papadimolis, vy ste hovorili o a niektorí z vašich kolegov tiež hovorili o problémoch migrácie. Súhlasím, že solidarita nie je jednosmernou cestou a je potrebné sa rešpektovať navzájom. E, my máme pocit, že je tu len Grécko, ktoré znáša túto ťarchu, e, Nemecko, e, každá konečná krajina znáša toto bremeno a treba povedať aj to, že hotspoty nefungujú tak e, ideálne a je potrebné pomôcť aj greckým kolegom, aby to fungovalo efektívnejšie. E, nenechali sme Grécko osamotené. Grécko a ostatné dotknuté krajiny vedia, že luxemburské predsedníctvo napríklad požiadalo Európsku komisiu, aby uh, pokiaľ ide o pakt stability, ehm, aby sa preskúmala možnosť e, týchto výdavkov v súvislosti e, s migráciou. E, pani Le Pen tu už nie je, takže nemôžem odpovedať na jej otázku, pokiaľ ide o tax ruling, tak luxemburské predsedníctvo sa snaží ešte ďalej, teda pokiaľ ide o pokiaľ ide o túto otázku tax ruling, tak e, toto je termín, ktorý sa využíva, používa v Luxembursku. E, pokiaľ ide o otázku pani Beres, e, financovanie terorizmu, úplne súhlasím s tým, že toto je priorita pre rok 2016 a Luxembursko tiež plne túto tému podporuje. Pokiaľ ide o zaznamenateľských pasažierov PNR, PNR, Eh, pán Juncker to práve povedal, spolupráca medzi spravodajskými službami musí fungovať, existovať, hovorí sa o tom, bude dôležité, aby sa v tejto oblasti napredovalo. A na záver otázka eh, poslanca Aguilara, áno, eh, podvody na DPH by mali byť postihnutelné. Dovolte mi, pán predseda, ešte povedať, poďakovať za chválu adresovanú luxemburskej vláde. Samozrejme, boli by sme radi, išli ešte ďalej. Niektorí ale hovoria, že sme zašli priďaleko. Jeden z hlavných problémov, ktorý máme v našej krajine, ale aj v rámci EÚ, je to, že tie premostenia medzi jednotlivými rovinami, napríklad občanmi, krajinami a jednotlivými e, vrstvami sú veľmi krehké. Ja to takto cítim a želám veľa šťastia e, holandskému predsedníctvu v pokračovaní v týmto smerom, ktorý tak veľmi potrebujeme. Die Aussprache ist geschlossen.